Well, friends, uh... Drahí priatelia, čakala som na pána Otosa, aby sme mohli začať s bodom 16 na programe. Takto sme o tom rozhodli, ale neprišiel. Navrhujem teda, aby sme začali bodom 14, ktorý aj nasleduje podľa programu. Bod 14 eh, sa zameriava na spôsoby reintegrácie pracovníkov, ktorí sa zotavujú zo zranenia a choroby do kvalitného zamestnania. Dávam slovo Jani Žitňanskej, spravodajky, nech sa páči. Ne, pani predsedajúca, a v prvom rade mi dovolte povedať, že sa veľmi teším, že náš výbor sa zaoberá touto správou pretože e, si myslím, a aj štatistiky nakoniec to ukazujú, že tento problém návratu ľudí po ochorení, po úraze naspäť do práce je čoraz aktuálnejší. Čoraz, čoraz neskôr ľudia odchádzajú do dôchodku, to znamená, že je väčšia pravdepodobnosť, že počas svojho pracovného života dojde k ochoreniu, dojde k úrazu, ktoré ich na nejaký čas odstaví od práce na druhej strane aj medicína robí veľké pokroky, čo znamená, že ľudia, ktorí kedysi, keď ochoreli alebo mali úraz, už nemali potom také šťastie či už prežiť alebo, alebo môcť ďalej normálne fungovať, tak dnes už takúto možnosť našťastie majú. Um, preto je dôležité, aby sme my ako Európsky parlament, ale takisto aj v našich členských štátoch takýmto ľuďom umožnili rôznymi nástrojmi čo najlepší prechod z toho času kedy eh, sa ešte zotavujú po chorobe alebo po úraze eh, vrátiť sa naspäť do práce. Ehm, takisto ako všetci ostatní spravodajcovia ktorí eh, mali k dispozícii možnosť napísať správu aj ja som sa borila s tým že čo všetko by som chcela aby tá správa obsahovala a nakoniec to čo máte pred sebou je len taký základ e, na ktorom by som rada potom stavala aj e, v spolupráci s vami. Je oveľa viacej vecí, ktoré by som chcela vidieť v tejto správe, než bolo možné doteraz tam napísať. A preto aj ja sama mám niekoľko ešte e, podtém, ktoré, ktoré by som rada cez pozmenujúce návrhy do tejto správy dostala. Ehm, to, čo si treba uvedomiť pri, pri tejto téme, je, že ľudia, ktorí prejdú chorobou, ktorí sa vyliečia, ktorí prežijú nejaký úraz, väčšinou sa chcú vrátiť do práce, chcú sa ďalej naplňať, chcú sa ďalej realizovať. A málo kto je taký, že by nechcel už ďalej sa takto nejako realizovať Otázne je, či im pomôžeme takýmto ľuďom, či ich budeme sprevádzať na tejto ceste, alebo naopak ich eh, utlačíme niekde, aby zostali doma, aby zostali pasívni. Ja som presvedčená o tom, že už dnes existuje množstvo nástrojov eh, a, politík, ktoré pomáhajú ľuďom vrátiť sa, vrátiť sa naspäť do práce. Ehm, a preto je dôležité o nich hovoriť a vymieňať si dobré skúsenosti medzi jednotlivými podnikmi, ale aj štátmi. Keď hovoríme o zamestnávateľoch, chcem hneď na začiatku zdôrazniť, že e, nesmieme zabudnúť ani na zamestnancov vo verejnom sektore alebo v štátnej správe verejnej správe pretože veľakrát e, keď hovoríme o dobrých skúsenostiach alebo hovoríme o zamestnávateľoch tak e, máme na mysli či už veľkých zamestnávateľov nejaké podniky alebo potom malé a stredné podniky ale chcem zdôrazniť aj v tejto správe aby e, takisto zamestnanci vo verejnej správe mali možnosť mať e, podporu a nejaké nástroje na to aby sa mohli vrátiť e, naspäť po chorobe do práce. ja som tú správu rozdelila na také tri časti pretože si myslím že je treba ich pomenovať Prvá z nich je prevencia. Už dnes mnohí zamestnávatelia a mnohé štáty venujú veľa energie aj financií do prevencie, čo je správne, ale myslím si, že v tomto ešte stále je čo zlepšovať. Takisto je dôležitá včasná intervencia, pretože pri včasnej intervencii dokážeme naozaj ľuďom oveľa lepšie pomôcť a v konečnom dôsledku to môže mať aj ekonomický benefit, pretože skôr, keď skôr intervenujeme, tak tie následky či už tej choroby alebo toho úrazu sú, menšie. E, ďalšia časť správy e, sa týka samotného návratu do práce, kde, kde teda e, hovorím vzhľadom na rozsah a možnosť, ktorú máme k dispozícii šírky textu, tak sme spomenuli len niektoré opatrenia, ale predovšetkým je to naozaj o tom, aby Eh, ľudia cítili oporu u svojho zamestnávateľa respektíve eh, títo zamestnávateľia mali k dispozícii koučov psychológov aby dokázali pripraviť plán návratu pre ľudí po ochorení aby títo ľudia mohli postupne sa vrácať do práce aby mali to prostredie prispôsobené ich novým potrebám ehm, čiže eh, toto je vlastne sústredené na ten samotný návrat práce kde hovoríme aj o tom aby mali možnosť nejakej flexibilnej práce, aby, aby mali možnosť možno pracovať z, doma, z domu nejaký čas. Takisto do tejto časti by som veľmi rada dala viac uh, viac e, bodov, ktoré sa týkajú priebežného doplňania si zručností, pretože môže sa stať, že keď je človek dlhšie doma, dlhšie sa lieči, že za ten čas ten podnik alebo tá jeho pozícia sa nejako vyvíja a je nesmierne dôležité, aby pokiaľ jeho zdravotný stav mu to umožňuje, on si aj počas tohto obdobia mohol doplňať tieto zručnosti a, a teda je dôležité, aby bol stále v kontakte so svojím zamestnávateľom a, a teda priebežne sa updateoval, ak to tak môžem nazvať E, čiže e, v tejto časti by som rada hovorila aj o doplňaní si zručnosti a o kontinuálnom vzdelávaní. No a samozrejme to, čo treba, a mám pocit, že je to v mnohých e, oblastiach, je, je zmeniť myslenie ľudí, aj keď žiadnou legislatívou nezmeníme myslenie ľudí, ale cez osvetovú kampaň, cez dobré praktiky vieme ukázať, že, že sa to dá. A to je naozaj Um, chceme dosiahnuť to aby aj zamestnávatelia si uvedomili že pre nich je výhodnejšie vziať uh, takéhoto skúseného človeka ktorý dajme tomu na nejaký čas vypadol z toho pracovného procesu uh, než zaučať niekoho úplne nového. Um, je dôležité aby uh, a v tejto časti tiež to chcem zdôrazniť aby, v tom procese kedy sa človek lieči mal možnosť komunikovať s čo najširším odborným okruhom ľudí počnúc psychológmi ale takisto aj aby lekári ktorí sú lekári toho prvého kontaktu alebo pracovní lekári boli tí ktorí povzbudzujú dotyčného aby sa, aby sa vrátil naspäť do práce pokiaľ samozrejme ten zdravotný stav to umožňuje. čiže zatiaľ naozaj len, len tak v krátkosti som vám chcela predstaviť asi akým spôsobom si predstavujem túto správu. E, hovorím, sama mám ešte niekoľko ďalších e, línií, ktoré by som chcela z nej zdôrazniť a budem sa veľmi, veľmi tešiť na spoluprácu s vami, pretože si myslím, že táto správa naozaj e, je aktuálna a v konečnom dôsledku môže pomôcť možno každému z nás. Nikto nevieme, kedy sa ocitneme v situácii kedy či už choroba alebo úraz nás na nejaký, stav, na nejaký čas odstavia a budeme chcieť sa vrátiť do práce a budeme možno potrebovať niekoho kto nás prevedie tým procesom. ďakujem veľmi pekne. E Ďakujeme pekne. Pán Bach za tieňových predstaviteľov. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som najskôr sa chcel poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu správu, vynikajúci návrh. E, je to vynikajúci základ, na ktorom môžeme ďalej stavať, e, ako už spravodajkyňa uviedla. Máme tu dočinenie s rozmanitými problémami. Ona um, uvádza, že táto téma je vysoko aktuálna a že správa e, bude veľmi cenná a to jednoznačne podporujem. Budeme na tom intenzívne pracovať. Bude to veľmi cenné aj pre spoločnosť e, nepochybne. Starnutie obyvateľstva, to e, už spravodajkynia spomenula, tiež zmeny na trhu práce celkovo, a tiež ochorenia, ktoré e, sa vyskytujú v dôsledku zvýšeného stresu a ďalších negatívnych javov. Napríklad aj digitalizácia spôsobuje takýto stres. Toto všetko spôsobuje psychosociálne riziká, ktoré sa k tomu ešte pridávajú, teda tie um, um, muskuloskeletálne ochorenia ochorenia sú um, jedným fenoménom, ale tiež rôzne psychosociálne ochorenia. Spravodajkynia spomína prevenciu, to je pre mňa tiež veľmi dôležitý aspekt. Prevencia totiž vlastne môže umožniť, že nedôjde vôbec k takýmto uh, e, pracou podmeneným ochoreniam a úrazom. A to je dôležité. V prípade, že uh, pracovník je e, schopný dlhodobejšie všetci aktéry musia e, úzko spolupracovať v takejto situácii. Aj toto spravodajkyňa zdôrazňuje. Teda zamestnávateľia, e, taktiež zamestnanci rôzne sociálne služby, sociálna poisťovňa, tak aby jedinec, ktorý je v takejto situácii, nebol ponechaný sám na seba, ale aby mal v dispozícii podporu. V tomto sa jednoznačne zhodujeme. Spravodajkyňa tiež spomína, že je dôležitý včasný zásah to je podľa mňa tiež dôležité rozlišovať medzi dlhodobo nezamestnanými e, alebo dlhodobo práce neschopnými e, ľuďmi, ktorí sú po úraze či ochorení a dlhodobo nezamestnanými. E, človek, ktorý nemôže pracovať dlhodobo v dôsledku ochorenia alebo úrazu, musí mať plnú podporu iného druhu ako človek v inej situácii, e, dajme tomu aj terapeutické, celodenné zamestnanie, takéto formy práce by mohli byť tiež riešením, tak aby e, počas nejakého obdobia bol integrovaný do podniku, do práce a zároveň e, mohol mať dispozíciu všetko potrebný oddych. E, tiež, tiež podpora, psychologická podpora týchto ľudí je veľmi dôležitá, ale je tu Mm, taká e, v podstate nie je jednoznačná pozícia týchto ľudí. E, nie sú ani už príliš chorí, nemajú nárok na invalidný dôchodok, dajme tomu už, ale zároveň nie sú ani plnohodnotne nasaditeľní na trhu práce. A preto si myslím, že by sa mali využiť všetky nástroje, to napokon spomína aj spravodajkyňa, títo ľudia z pravidla chcú sa vrátiť do práce, nechcú byť práce neschopní na veky, nechcú poberať invalidný dôchodok, teda musíme im dať všetky možnosti na to, aby sa naozaj mohli vrátiť do práce, aby sa mohli integrovať na trh práce. Nepochybne pre nás všetkých je dôležité viesť osvetu, informovať o tom všetkých aktérov, aj zamestnávateľov, aj zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. za SND, tieňový predstaviteľ, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani spravodajkyňa naozaj vykonala vynikajúci kus práce, veľmi dobre zaradila tému do kontextu. Naozaj z hľadiska kontextuálneho a štruktúrálneho je to výborné. A Podobne ako aj tieňový spravodajca, ktorý práve hovoril, e, veľmi dobre vypichol tie najdôležitejšie aspekty, takže e, nebudem veci opakovať. A rád sa sústredím na tri oblasti, ktoré zdôraznila aj táto správa. A vidím, že pani spravodajky a tu poskytuje priestor pre ďalšie zdokonalovanie materiálu a veľmi sa teším na ďalšiu spoluprácu s ňou a predpokladám, že aj ostatní kolegovia tieňoví spravodajcovia. Ja sa e, veľmi rád venujem témam, ktoré sú dôležité pre nás a pre našich spoluobčanov v Únii. A nakoniec hovoríme o základnom práve pracovať. A je to zakotvené aj v Univerzálnej deklarácii ľudských práv, a nemali by sme toto strácať zo zretela. A musíme hľadať také opatrenia, ktoré podporia ľudí, aby sa mohli vrátiť do zamestnania, alebo aby si mohli zachovať e, svoje zamestnanie. Je to aj ekonomická stránka veci samozrejme. Toto tiež zohľadňujeme. A preto je úlohou Európskej únie, aby spolupracovala s členskými štátmi a aby sa vytvoril taký politický aparát a také procesy, ktoré umožňa zamestnávateľom a ďalším partnerom naplňať tieto práva občanov bez ohľadu na vek, zranenie, chorobu alebo ďalšie charakteristické okolnosti. Ja by som sa rád ešte chcel sústrediť na to, že sa zabezpečí parita medzi duševným a telesným zdravím výzva v tejto oblasti, hlavne pokiaľ je duševné problémy a duševné choroby, toto sa stáva čoraz významnejšou témou. A ľudia e, čoraz vo väčšej miere e, sa potýkajú s týmto problémom, predovšetkým aj s charakterom zmien v práce, v práci a toto prináša aj určité nové výzvy a stáva sa, že ľudia Mm, sa potýkajú s problémom vyhorenia v práci. A toto určite má dopad na ľudí. A samozrejme ľudia, často keď nie sú priamo v kancelárii, tak sú prepojení na diálku cez e, sieť e, e, s pracoviskom. A toto tiež má dopady na duševné zdravie. Takže vychádzajúc aj z predchádzajúcej správy, chceme taktiež zdôrazniť, že tu nie je len o fyzické zdravie, telesné zdravie, ale aj o duševné zdravie. A tá záverečná strana, časť správy, ktorá hovorí o meniacich sa postojoch, toto naozaj je veľmi významné z hľadiska toho, že dochádza k určitej stigmatizácii a práve táto správa je výbornou príležitosťou, aby sme v tomto tiež niečo urobili vo vzťahu k zamestnávateľom. A v tomto kontexte môžeme veľmi pozitívne prispieť k tomu, aby aj spoločnosť v širšej miere toto vnímala. Taktiež sa chcem sústrediť na veľmi konkrétnu skupinu osôb, ktorí e, trpia chorobami a zraneniami. A to sú tí, ktorí e, majú nejakú smrteľnú chorobu, teda chorobu, ktorá končí. Smrteľa nedá sa vliečiť. Tieto diagnózy u niektorých ľudí vedú k tomu, že sa rozhodnú odísť z práce, ale mnohí chcú zostať na pracovisku, a väčšinou z hospodárskych, ekonomických dôvodov, ale nie vždy. Tam je ten aspekt e, dôstojnosti človeka, že zostane v práci. A e, momentálne tiež pracujem na kampani, kde e, sa snažíme zabezpečiť nové, novú právnu ochranu pre osoby, ktoré sa nachádzajú v takejto situácii e, vážnej choroby. A rád by som sa porozprával s pani spravodajkyňou, či by sa takáto správa nedala do tej veľkej správy, jej správy zapracovať. E, pretože e, tiež záleží na tom, aby osoby, ktoré sú vážne smrteľne chorí, aby keď sa rozhodnú, mohli zostať v pracovnom procese. Takže na to, čo sa momentálne zameriava moja práca aj e, práca našej skupiny. Ale dôležité je partnerstvo pri zavádzaní politík a opatrení, ktoré pomôžu ľuďom úspešne pracovať a teraz zúčastňovať sa pracovného procesu a ide o to, aby aj dobrými partnermi boli trebárs e, odborové organizácie a správa možno ešte momentálne neodráža a do celkom ten význam, aký odbory zohrávajú v súčasnosti. Ale sme svedkami aj veľmi dobrých programov, e, ktoré umožňujú ľuďom navrátiť sa po zranení e, do práce. Toto je dôležité z hľadiska partnerstva medzi zamestnávateľmi a odbormi a samozrejme je mnoho príkladov, ktoré nájdeme v členských štátoch a toto by sme tiež mali mať na zreteli, že odbory zohrávajú významnú úlohu, preto, aby sa e, osoby po chorobe alebo po zraní mohli vrátiť do práce. Je to vec kritického významu, najmä keď sa pozrieme na tieto veci, tak naozaj treba uznať, že zamestnávateľia majú samozrejme rôzne, alebo čelia rôznym výzvam. Iné sú povedzme pre veľkých zamestnávateľov, iné pre malých zamestnávateľov, ale e, dovolte mi ešte na záver znova poďakovať pani spravodajkyni a naozaj v pozícii tieňového spravodajcu sa veľmi rád ešte taktiež pripojím k tomu, aby sme úspešne tento materiál uzavreli. Cieľom je predsa, aby sme pomohli ľuďom vrátiť sa po chorobe alebo zranení do práce. A uznávam, že toto nie je len ekonomická záležitosť, ale je to e, základné ľudské právo pracovať. A preto je potrebné vytvárať takú politiku, ktorá umožní naplniť tieto práva pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za Alde tu nie je prítomný tieňový predstaviteľ. Takže za GUE Paloma Rópez Bermecho, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujem taktiež pani spravodajkyni za túto správu, ktorá je veľmi vhodná a prichádza v pravej chvíli. A e, Veľmi ďakujem za to, že zdôrazňuje pani spravodajkyňa dôležitosť prevencie. A veľmi dobre sa nám javí aj aspekt e, dôrazu na prevenciu vo vzťahu napríklad e, k EU OŠA. A naozaj toto je veľmi pozitívne. Okrem toho sú tu konkrétne aspekty, ktoré sa týkajú znovu začlenenia. My chceme naozaj e, zamerať pozornosť aj na konkrétnosti. Poprvé, verejné služby, zdravotné služby by sa tiež mali náležite angažovať e, do znovu začlenenia týchto osôb. V niektorých štátoch sú problémy a Ehm, vidíme v niektorých člen, členských štátoch, že e, tieto zložky nevenujú dostatočnú pozornosť osobám, ktoré e, sa nachádzajú v pozícii po úraze alebo po chorobe. A práve toto potom vedie k zvyšenej absencii osôb a ďalším aspektom, ktorý by sme chceli riešiť, to sú určité obmedzenia správ tohoto typu. Ale e, zaujímalo by nás aj to, aká je potom situácia osôb e, s určitými obmedzeniami, ktoré sa e, ocitnú v pozícii, že sú mimo zamestnania. A je tu potom riziko, že prídu o miesto a dôležité je, aby aj takéto osoby s postihnutím potom mali možnosť vrátiť sa úspešne do pracovného procesu. Samozrejme, vidíme tu veľmi mnoho pozitívnych eh, aspektov, ktoré správa spomína, napríklad význam prevencie, a tiež chceme zdôrazniť, zdôrazniť dôležitosť eh, toho, aby bol poskytnutý dostatok rozpočtu na to, aby takéto osoby mohli sa vrátiť do pracovného procesu. Je tu jeden prvok, ktorý nás taktiež veľmi zaujíma a to je starnutie populácie. V tomto zmysle máme pred sebou takú realitu, že je, povedzme, nastala situácia, že e, je snaha predlžovať pracovný život e, osôb, ale toto nie je riešenie. Je zrejme, že je potrebné, aby človek mohol dlhšie pracovať, ak chce, ale aby to bolo dobrovoľné. Nemá to byť povinnosť. Pretože vidíme, že populácia starne. A samozrejme potom aj vo vzťahu k zamestnávateľom treba dbať o to, aby existovala možnosť aj pre starnúcich ľudí zachovať si, udržať si svoje pracovné miesto. Čiže hovoríme o predlžovaní pracovného života. Chcem zdôrazniť ešte raz, že to má byť na báze dobrovoľnosti. A nie, že z vynútenia osoby musia dlhšie pracovať. A nakoniec ešte som toho názoru, že treba zdôrazniť a zvýšiť význam tých sociálnych partnerov. Je potrebná ich aktívna účasť pri všetkých krokoch, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti pri práci. Ešte raz chcem poďakovať pani spravodajkyni za výbornú správu. Ďakujem veľmi pekne. Čiže Alde nevidíme, že by bolo zastúpené. Takže slovo majú zelený. Ale tiež by som... Nevidím prítomných, žiadnych zelených. Z EGD pani Laura Agea, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán pani predsednička a ďakujeme kolegyni Žitianskej za návrh, e, ktorý predložila. Ja si myslím, že súhlasím s tým, čo ste povedali na začiatku a samozrejme oceňujem, že nechávate toľko priestoru na to, aby ste mohli prijať aj integrovať pozmenujúce návrhy, ktoré by obohatili text. To je nesmierne dôležité. Veľmi som ocenila prvú časť a počerkla by som e, dôležitosť, ktorá sa pripisuje prevencii, aby sme nejakým spôsobom mohli vysporiadať sa a jednať sa e, s tými príčinami, ktoré sú spôsobené nedostatkom e, preventívnej zdravotnej starostlivosti e, v zamestnaní. Práve na začiatku tohto volebného obdobia parlamentu sme o tom veľmi hovorili. A preto by som si dovolila vniesť trochu svetla do tohto zásadného aspektu. Musíme dať podniky do takej situácie, aby mohli viac investovať na jednotlivé pracovné miesta a aby mohli e, predchádzať e, nehodám, ale samozrejme aj patologickým diagnózam, ktoré sú spôsobené nevhodnými zdravotnými podmienkami eh, v zamestnaneckom prostredí. Práve v tomto období sme svedkami eh, revízie smernice o eh, rakovinotvorných látkach. Takže si myslím, že by sme mali umožniť podnikom, aby mohli investovať do zdravia svojich pracovníkov, predovšetkým v oblasti prevencie. Ak budú mať podniky priestor na takéto investície, nebudú mať z toho prospech iba zamestnanci, ale samozrejme e, v konečnom dôsledku všetci, e, ktorí nejakým spôsobom v tomto podniku e, pracujú. Všetci pracovníci majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ale nie vždy je táto zachovaná, garantovaná. Tu hovoríme predovšetkým o pracovníkoch, ktorí utrpeli úraz alebo ochoreli kvôli e, tej práci, ktorú e, vykonávajú. A tá starostlivosť e, o nich nie je úplne zaručená. Ja som talianka a napríklad ženy, ktoré počas materstva sú vystavené rozličným problémom. A to sú tiež oblasti, na ktoré sa musíme sústrediť. Pretože to nie je choroba z povolania, to nie je nejaké zranenie, avšak ženy, ktoré odchádzajú na materskú dovolenku alebo e, odchádzajú kvôli pôrodu z práce, sú jednoducho vyhodené e, z práce alebo sú e, presunuté na pozície, ktoré nie sú také dôležité v porovnaní s tým, ktorú požívali pred pôrodom a pred materskou dovolenkou. No a dôsledkom toho je samozrejme e, sa vytvára predpoklad, že tieto ženy sa práce vzdajú a vzhľadom na tom, aby sme mali vytvoriť lepšie podmienky. Čo je takisto dôležité, je, aby e, vnútorné systémy sociálneho e, zabezpečenia umožňovali jednoduchší návrat do práce po úraze alebo po chorobe, ako aj po materskej, respektíve rodičovskej dovolenke a samozrejme je veľmi dôležité, aby sa pracovníci mohli vrátiť do rovnakých pozícií, z ktorých, e, ktoré mali, keď z práce odchádzali. A myslím si, že by sme mali zabezpečiť e, v rámci tejto správy, aby mali k dispozícii dostatočné nástroje, ktoré by uľahčovali návrat e, do práce, či už je to vo forme asistenta alebo iných nástrojov to by malo pozitívny dopad nielen na samotného pracovníka, ale aj na e, samotný podnik, e, pretože práve pracovníci predstavujú to bohatstvo, ktoré spoločnosti majú. Takže musíme pomôcť a vytvoriť priestor firmám, aby mohli opätovne reintegrovať e, týchto pracovníkov, ktorí predtým túto možnosť nemali a samozrejme mať k dispozícii konkrétne nástroje, ktoré by tieto podniky mohli využívať nielen na to, aby sme umožnili výmenu dobrých praktik a dobrých e, skúseností, pretože sú krajiny, ktoré sú v tom vysoko rozvinuté, ale samozrejme poskytli aj veľmi konkrétne príklady, ktoré by umožnili lepšiu integráciu pracovníkov. Chceme vytvárať nové nástroje zamestnanosti a práce, ktoré neodrážujú, neodrážajú len veľké zmeny na pracovnom trhu, ale budú o to dôležité, aj v prípade, ako je smart working, teleworking, ktoré by mohli predstavovať dodatočné záruky pre kontrolu e, práce a pracovného miesta. A potom samozrejme nechať priestor e, pre zamestnancov a pracovníkov, aby sa k týmto nástrojom vôbec dostali a boli tieto nástroje pre nich prístupné. Takže Ehm, musíme prizvukovať práve tieto nové formy práce v porovnaní s tými tradičnými, ktoré predstavujú zároveň aj lepšiu záruku na udržanie si pracovného miesta. Samozrejme, integrácie eh, ľudí na pracovné miesto po chorobe, respektíve po zranení. Ehm, samozrejme, pôjde na prospech aj e, sociálnej integrácie, aby sme z nich nevytvárali e, nejakú druhú kategóriu občanov, e, pretože práve pracovníci pre nás predstavujú tú pridanú hodnotu, to bohatstvo, e, tak pre nás, ako aj pre celú spoločnosť, ale aj pre samotný podnik. A samozrejme je to zásadný nástroj, e, ktorý musíme dať do rúk tak firmám, ako aj spoločnostiam. A chcelo by som sa preto poďakovať spravodajkyni a dať sa k dispozícii k týmto našim e, snahám, tak aby sme vypracovali správo, ktoré bude efektívna. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Joel ZMF. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Táto téma, ktorá sa týka e, možných riešení e, zaistiť kvalitný návrat e, do práce po úraze alebo ochorení. Tí, ktorí poznajú túto oblasť, tak vidia, že spravodajkynia nielen určuje zákon ale aj konkrétne návrhy, ktoré by sa dali využiť v praxi to je zásadné povedať na úvod, e, ale nejako e, sa do toho nesmie miešať Európa. Európa e, nemá v tomto právomoci, je to na úrovni členských štátov. Vy v jednom aspekte spomínate strategický rámec pre oblasť zdravia a bezpečnosti pri práci do roku 2020. Tak úprimne povedané, toto súvisí len s pracovným kódexom každého členského štátu, teda s kódexom práce so sociálnym zabezpečením, e, toto všetko, čo sa týka e, činnosti zamestnávateľov, spolupráce s sociálnymi partnermi, e, to je na úrovni členského štátu, do toho sa Európa nemá čo vmiešavať. Je mm, práve na vrúpu Európskej únie, že sa zhoršujú neustále pracovné podmienky. Včera sme tiež počuli tvrdenia, ktoré sa týkajú transparentnosti práce v Európe. Počuli ste od podnikov, že podniky už e, nie sú ochotné to viac tolerovať, e, sú obmedzované, sú zavezované rôznymi e, pravidlami, fiskálnymi obmedzeniami a taktiež úsporné opatrenia ich tiež výrazne obmedzujú, pak stability rastú tak či tak nefunguje z ekonomického hľadiska. Je to negatívne ďalej kritéria, ktoré sa týkajú zamestnanca. Včera sme spomenuli, že ženy by mali mať možnosť pracovať, ak si to želajú, ale nemali byť nútené pracovať. Ja tretíkrát už v priebehu dvoch dní opakujem, že priemerné mzdy a minimálne mzdy eh, sa čoraz viac približujú prahu eh, chudoby. To sa týka predovšetkým žien. Sú nútené pracovať, eh, sú vo veľmi zložitých aj rodinných podmienkách a pritom musia zotrvať v tomto systéme, keď kúpna sila je čoraz nižšia. A toto všetko do veľkej miery súvisí s európskymi opatreniami. Možno nie výlučne, ale do veľkej miery to práve Európa spôsobuje. A ďalej problém nezamestnanosti, e, buď manžela alebo manželky. E, zdôrazňujem, že eurozóna sa nezotavuje. E, pozrieme sa len na sociálne tabuľky, ktoré boli upravené v roku 2017. Sú čoraz väčšie rozdiely spoločnosti a je medzi pármi, manželskými pármi, ale taký medzi jednotými verzami spoločnosti, čo je veľmi vážny problém, ak Ehm, sa zavadzajú takéto opatrenia, ako sa tu navrhujú ďalej e, seniory. E, s nimi súvisia dva aspekty. Jednak nezamestnanosť, pretože ehm, Rentabilita znamená aj, že sa zamestnávateľ veľmi rád a rýchlo zbaví takýchto starnúcich pracovníkov a okrem toho e, je tu problém e, s tým, že sa umelo udržiavajú na trhu práce, predlžuje sa e, vek odchodu do dôchodku a to tiež narušuje podmienky trhu práce. Vidíme, že v súčasnosti starí rodičia sú nútení pracovať, aby platili dávky nezamestnanosti svojich vnukov. Takto je nastavený, prosím pekne, náš sociálny systém. Áno, budeme sa snažiť prispieť aj k tejto téme, aj my z našej strany chceme e, upraviť správu, aby Európa nezasahovala do týchto právomocí. Naozaj si uvedome, že nemôžeme zaťažovať podniky, zamestnávateľov, ale aj pracujúcich. Možno nepoznáte celkom v skutočnosti, aká je realita. Niekto iný by chcel prispäť eh, do diskusie. Prešli sme rečníckým zoznamom, tak by som odovzdala slovo pani Žitňanskej ako spravodajkyni. Alebo si vyzdobujeme komisiu. Um, Nie, ja poznám veľmi dobre situáciu v praxi, ak môžem podotknúť. Veľmi pekne všetkým eh, tieňovým spravodajcom za, za vaše pripomienky. Uh, Samozrejme, tak ako som spomenula na začiatku, vzhľadom na obmedzený počet slov, ktoré sme mali pri písaní tejto správy, nemohlo to obsiahnuť všetko, čo by som aj ja sama tam chcela vidieť, čiže určite sa viacej budeme zaoberať duševným zdravím. Viem si predstaviť, že sa dotkneme aj osôb trpiacimi, alebo teda osoby, ktoré trpia Eh, nevyliečiteľnými chorobami vo finálnych štádiách, hoci táto správa primárne sa zaoberá tými, ktorí prekonajú chorobu alebo úraz a následne sa chcú vrátiť do práce. Ale viem si eh, predstaviť, že sa dotkneme aj tejto témy, pretože aj ja ju považujem za veľmi, veľmi dôležitú. Eh, takisto súhlasím s tým, že v tejto správe by mali byť spomenutí aj sociálni partneri z toho dôvodu, aby práve sa vymieňali dobré skúsenosti aj e, z tejto oblasti. Budem hovoriť za Slovensko, kde e, tí sociálni partneri alebo odbory viac e, sa možno sústreďujú na dialóg alebo, alebo, na svoje úsilie sústreďujú na zárobky a pracovné miesta ako také, ale táto téma im ešte nie je celkom vlastná. Čiže ak máte aj vy dobré skúsenosti e, s vašimi sociálnymi partnermi a odbormi, ktorí práve sa angažujú pri návrate ľudí eh, po dlhej chorobe alebo úraze, tak budem veľmi rada, keď niečo konkrétne spomenieme aj, aj v tejto, eh, tejto správe. Takisto súhlasím s tým, že eh, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak musí byť zabezpečená aj nejaká finančná podpora zvonku, pretože nie každý malý stredný podnik si dokáže zaplatiť či už kouča, psychológa alebo um, bude vedieť si vypracovať nejaký plán návratu čiže určite chcem aby napríklad aj e, finančné prostriedky z eurofondov boli použité na tento účel ale nie len pretože my musíme e, rozmýšľať e, naozaj aby táto práca alebo, táto podpora a pomoc ľuďom pri návrate do práce bola udržateľná čiže nemôžeme sa spoliehať len na eurofondy ale štáty musia vedieť zabezpečiť aj z vlastných rozpočtov takúto podporu. Ehm, ešte tu mám... Áno, e, samozrejme aj e, je dôležité, aby boli zabezpečení asistenti, aby, aby boli spomenuté nové formy práce. E, to tiež bude zahrnuté v tejto správe a takisto aj e, viac sa budeme zaoberať ľuďmi so zdravotným postihnutím, pretože mnohí ľudia, ktorí prekonajú chorobu alebo, alebo úraz, tak zostanú nejakým spôsobom e, postihnutí. Čiže, čiže určite chcem aj viac sa tejto téme venovať. A takisto to, čo som nespomenula, ale považujem za dôležité, je, aby e, sa pracovalo pri návrate do práce nielen s tým konkrétnym človekom, že to bude vzťah len zamestnávateľ, zamestnanec, ale aby aj ten kolektív bol vtiahnutý vtiahnutí do tohto procesu, aby kolegovia ľudí, ktorí sa vracajú do práce, tiež sa podielali na tomto návrate pretože je dôležité celé to prostredie, ako, sa bude správať. Čiže ešte raz ďakujem veľmi pekne všetkým um, tieňovým spravodajcom a teším sa na spoluprácu. Ďakujeme veľmi pekne. Zdá sa, že táto téma zaangažovala naozaj členov výbora. Máme tu aj zástupkyňu komisie, pán Kosta David. Chceli by ste niečo dodať? Nech sa páči, máte slovo. Áno, môžem povedať niekoľko slov. Naše zameranie a zameranie komisnej politiky, čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sa sústreďuje na prevenciu. Takže ak by som to mohol povedať, je to na nie je to na opačnej strane tohto meradla minimálne, avšak je to pomerne ďaleko od toho, čo robíme, e, čo sa týka e, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci. Tam môže zvážiť túto tému. Nemal som príležitosť e, prejednať to s, mojou, s mojim manažmentom, ale myslím si, že mám o tom dobrý dobrý pocit. Myslím si, že táto správa vypichuje tie správne body. Samozrejme, uznávame, že jednotlivé aspekty, keď hovoríme o praxi, môžu predstavovať problémy na niektorých miestach. Myslím si, že správa hovorí aj o kultúre a to je nesmierne dôležité, pretože vyzýva členské štáty, aby eh, sa správali podľa určitej línie myslenia. A to je práve to, čo správa hovorí. Ale eh, tá správa e, plní predovšetkým tú funkciu, že upriamuje pozornosť na problém pracovníkov, ktorí majú zdravotné problémy bez ohľadu na to, aké sú. A samozrejme sú ľudia, ktorí, a to ste spomínali aj vy, ktorí pracovať nechcú, ale avšak každom prípade jednotlivé prípady budeme musieť hodnotiť od prípadu ku prípadu. Ale vrátim sa k tomu, čo som povedal e, na začiatku. Myslím si, že tá správa plní minimálne tú funkciu, že poukazuje na tie citlivé miesta e, spolu zákonodarcom. A, a ja som vzdelaním lekár Takže závery, e, ktoré môžeme robiť e, z efektívnosti zdravotného systému, spočívajú e, vo faktore priemernej dĺžky života, ktorý neustále stúpa. Neviem tie presné čísla v súčasnosti. Ženy majú trochu vyšší priemernú dĺžku života ako E, muži, ale mali by sme zdôrazňovať tento problém. A samozrejme sú tu aj záležitosti ako e, napríklad vek odchodu e, do dôchodku, pretože členské štáty tlačia na to, aby sa neustále zvyšoval. Ale ja si myslím, že uznávame tie silné stránky správy a budeme k nej musieť pristúpiť z toho aspektu, kde sa momentálne nachádzame ako komisia a samozrejme zoberme do úvahy aj tie závery, e, ktoré z toho dokumentu vyplynú. Ale samozrejme je to inšpiratívne, ale aj od nás sa očakáva, aby sme si plnili povinnosti v celom e, rade e, oblasti. Ale bude to samozrejme zaujímavý dokument aj pre budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše príspevky. Lehota na jednotlivé lehoty. E, hlasovanie na výbore 25. a 26. apríla. Hlasovanie na plenárke príde neskôr, ale nemáme v súčasnosti ešte pevne stanovený dátum. Teraz požiadam pána Kevisa, aby e, prevzal predsedanie výboru, pretože ja sa musím zúčastniť stretnutia e, s ministrom práce z Rakúska. Predpokladám, že budeme pokračovať bodom 16 e, na programe. Ja som nepočul, prosím, prečo nenasleduje teraz bod 15? last topic, isn't it? Yeah. No. Ah.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 Okay. Um... Prepašte, ja som nepochopil, prečo sme preskočili bod 15. Nepochopil som, prečo sme preskočili bod 15 a ideme i hneď k bodu 16. Um, uh, Ak som to pochopila správne, predsedníčka sa snažila eh, presunúť bod 16 na začiatok E, stretnutia, ale kolega tu ešte nebol a stále máme ešte 8 minút predtým, než sa má vlastne začať ďalší bod e, v programe. E, takže pokiaľ je to v poriadku, zoberieme teraz bod programu 16 a potom sa vrátime k bodu 15 a to ešte stihneme. Takže bod 16 sú pracovné práva univerzitných učiteľov na Cypre A teraz e, pani Silikiotis by mohla uvieť svoj bod. Ďakujem e, veľmi pekne. E, chcel by som sa ospravedlniť predovšetkým kolegom. Požiadal som, aby aby môj bod bol vybavený hneď na začiatku stretnutia, pretože sa musím vrátiť na výbor o priemysle. A preto som požiadal ako aby to bol ako prvý bod. Musíme. Ja som navrhol túto tému, pretože na Cypre máme obrovský problém s nedostatkom výskumných pracovníkov a doktorandov a výskumných doktorandov na Cyperskej univerzite. 6. novembra 2017 sme k tomu predložili aj správu komisii a položili sme otázku, aké sú pracovné práva týchto výskumných pracovníkov e, pretože tí by mali byť chránení chartou e, výskumných pracovníkov Euroaxis, ktorá bola systematicky porušovaná práve na pôde Národnej univerzity na Cypre. A mali by sme prijať e, opatrenia, aby sme zabezpečili práva týchto výskumných pracovníkov, e, ktorí žiadajú od cyperskej vlády, aby e, prekonali atypické formy práce, ktoré nie sú obvyklé v akademickom a výskumnom svete. Nedostali sme odpoveď zo strany komisie a preto sme využili právo položiť túto otázku e, na e, výbor pre zamestnanosť. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste prijali našu žiadosť. Bez ohľadu na nárast e, požiadaviek v oblasti inovácií a výskumov neustále sa používajú systémy zamestnávania výskumných pracovníkov na základe krátkodobých kontraktov, kde sú platení v podstate e, buď e, pracovníkmi na čiastočný úvezok, alebo e, pracujú úkolovo a samozrejme tým pádom nemajú prístup k sociálnemu zabezpečeniu, zdravotnému e, poisteniu. E, a pritom sú v podstate riadnymi zamestnancami univerzity na e, Cypre. Chýba nám e, aj súdny rámec a právny rámec pre týchto výskumníkov, e, ktorí e, nie sú súčasťou kvalifikácie zamestnania na národnej úrovni. Dokonca ani v Grécku, v Grécku nie je jasne stanovená eh, ich pracovná povinnosť a náplň práce. A nemajú právo eh, hlasovať eh, vo vnútorných voľbách univerzity a samozrejme aj toto ide proti charte výskumníkov. A mnohí z týchto pracovníkov sa pritom zaoberajú európskymi projektami Združenie výskumných pracovníkov doktorandov navrhli zaviesť definíciu doktorandskej pozície na základe európskych modelov, na základe ktorých by mal mať prístup ku všetkým sociálnym výhodám, ktoré sú prístupné riadným zamestnancom ako poistenie v práce neschopnosti, sociálne eh, odvody a tí pracovali e, viac ako 30 e, e, mesiacov na dočasné zmluvy, no a potom sú jednoducho vyhodení. A to iba so znamením dopredu 48 hodín. Nemyslím si, že to je správny postup. Preto sme položili túto otázku výboru EMPL. Výbor sa tu zešiel Takže hádam, dostaneme nejaké odpovede na vašu otázku. Dala by som slovo Lucy Davony. Davon? Ospravedlňujem sa, že som nevyslovila vaše meno e, správne, ale mohli by ste odpovedať e, na otázku, e, ktorú položil náš kolega? Áno, ďakujem veľmi pekne. Moje meno je Mec Bianson a som z generálneho rediteľstva pre výskum a začnem tým, e, že zodpoviem tú otázku, respektíve jej časť, ktorá sa týka výskumu a potom to rozvinieme na všeobecnejšie záležitosti pracovného trhu. Myslím si, že v prvom rade som túto otázku zaznamenala a e, odpovedali sme a myslím si, že niekde na ceste do parlamentu Takže čo môžeme v tomto ohľade povedať, je, že tu sú dve záležitosti. Je tu záležitosť e, všeobecných politík a podmienok pracovného trhu a potom je tu špecifická záležitosť, ktorá sa týka výskumných pracovníkov. A ja budem hovoriť o výskumných pracovníkoch na univerzite vo všeobecnosti, ale e, pripravili sme odporúčanie, a, ale treba mať pamä- na pamäti, že to je odporúčanie, to nie je nariadenie kde odporúčame ešte v, roku 2005 že sa majú vytvoriť náležité pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov eh, a to tak, aby boli zamestnávaní rovnakým spôsobom ako ostatní zamestnanci, eh, ktorí sú zamestnávaní otvoreným a transparentným spôsobom. A to aj kvôli prínosom, ktoré predstavujú a toto je odporúčanie, e, ktoré sme prijali. A vzhľadom na to, že, že je úplne stále univerzitná záležitosť, ako budú zamestnávať svojich pracovníkov, pretože toto je iba odporúčanie, tak to nie je záležitosť, e, do ktorej môžeme vstupovať ako do záležitosti výskumu Samozrejme som si istá, že existujú aj e, ďalšie podmienky trhu práce, ale tu dám priestor Lucy, aby na to odpovedala. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela som dodať, že komisia chce odštartovať iniciatívu o prístupe k sociálnemu zabezpečeniu v rámci iniciatívy o bezpečnom zamestnávaní a to v rámci konzultácie k pilieru sociálnych e, práv. A tá záležitosť je pomerne podobná, ktorá je predmetom diskusie tu. Mnoho ľudí e, v Európe je zamestnávaných neštandardným spôsobom a tým pádom nemajú prístup k sociálnemu zabezpečeniu či poisteniu e, e, zdravotného charakteru alebo k penzínemu poisteniu. To je výsledok mapovania, ktoré sme vyuskutočnili v roku 2017. V roku 2017 sme e, urobili aj dvojfázovú konzultáciu so sociálnymi partnermi v tejto téme a takisto e, sme otvorili e, verejný pripomienkovací proces. Ako výsledkom tohto e, procesu sme rozšírili mapovanie a takisto chceme túto iniciatívu zopakovať v polovici marca ktorá sa bude predovšetkým týkať piliera sociálnych práv, kde budeme hovoriť, že bez ohľadu na povahu práce a jej dĺžku, pracovníci by mali byť zamestnávaní podobným e, spôsobom a to tak, aby mali nárok na sociálnu ochranu. Takže existuje tu aj širšia diskusia, ktorá ide nad rámec odvetvia výskumu a vedy a e, samozrejme prostrednícom tejto iniciatívy sa snažíme nabádať členské štáty, aby uzatvorila e, tie medzery v sociálnom zabezpečení, ktoré sme počas mapovania zistili. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Pozerám sa e, smerom na kolegu, ktorý položil túto otázku. Chcete sa ešte k tomu vyjadriť, alebo ste spokojní s odpovedou? Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. V prvom rade musím povedať, eh, že náš výbor v posledných rokoch v mnohých správach hovorili eh, o atypických formách zamestnávania. A samozrejme je to téma, ktor, ktorú by mala riešiť aj Európska komisia eh, čo sa týka implementácie článku 12 základných práv. Vieme, že toto plnenie je otázne v jednotlivých členských e, štátoch. A samozrejme je to aj otázka, e, ako sa postaví e, pracovný trh k výskumným pracovníkom. Mali by sme položiť potom aj otázku v verejnej univerzite, ako aj vláde Cypru. Akým spôsobom sa implementuje toto odporúčanie? Samozrejme, Každopádne riešenie by bolo, keby e, vláda vyvinula tlak na univerzitu vo forme odporúčania plnenia tohto, e, tohto odporúčania e, zo strany Európskej komisie, tak aby sa plnili správne pracovné podmienky pre výskumných pracovníkov. Takže pokiaľ som to pochopila správne, písomná odpoveď sú niekde vo vzduchu medzi vašou budovou a tou našou takže toto bude aj e, príležitosť na to, aby ste sa pozreli, ako túto tému budete naďalej e, prezentovať. A teraz iba o 3 minúty neskôr začneme s témou 15, ktorým sú e, usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov. Máme tu prítomnú spravodajkyňu Takže pani e, Ždanoka, dávame vám slovo, aby ste odprezentovali vaše stanovisko. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Reagujeme e, týmto na návrh komisie. Tento návrh vnímame ako krok správnym smerom Kladie sa väčší dôraz na sociálne práva a tiež rovnaké príležitosti, sociálnu ochranu a inklúziu a tiež právo na primeraný minimálny príjem. To je tiež dôležité. Teda toto presadzuje Európsky parlament už dlhodobo a tiež sme boli príjemne prekvapení že už v návrhu komisie sa objavuje definícia kvalitných pracovných miest. V minulosti sa totiž hovorilo iba o pracovných miestach, bez kvalitných. Teda my by sme radi v dokumente radi videli prepojenie na sociálny pilier, kontexte cyklu Európskeho semestra vrátanie odporúčaní jednotlivým krajinám a hodnotení jednotlivých krajín. Tiež sme to začlenili do nášho textu, že je dôležité bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a rôznym formám chudoby a tiež, že je potrebné zaistiť inkluzívnejší trh práce, ktorý bude založený na právach taký, že bude dostatočná sociálna ochrana k dispozícii a tiež, aby sa kladol väčší dôraz na kvalitné pracovné miesta a inkluzívny trh práce. Tiež chceme zdôrazniť, že prístupne kvalitné služby starostlivosti pre deti a ostatných sú tiež dôležité na to, aby boli k dispozícii kvalitné pracovné miesta. Boli by sme radi, keby sa to zdôraznilo o mnoho viac v dokumente. Ale musím zapakovať, že problém je ešte stále v nedostatku skutočného demokratického dohľadu nad týmto postupom. Európsky parlament eh, má iba konzultačnú právomoc. Európsky parlament zatiaľ eh, svoje vyjadrenie môže predkladať, ale my by sme chceli, aby sa naozaj v plnej miere zohľadnili, nejako v predchádzajúcich rokoch. Že sa to len dalo bokom. Podľa nášho názoru sme súčasťou demokratického procesu, my sme sa obratili na sociálnych partnerov mimo vládky a tiež sa im týmto chceme poďakovať za ich postoje, ktoré mu odkomunikovali. Veľmi rada si teraz pozorne vypočujem vyjadrenia tieňových spravodajcov, k nášmu návrhu. Keďže chceme predložiť text, ktorý si získa čo najsilnejšiu podporu výbor pre zamestnanosť a tiež chceme, aby sme hovorili jasným silným hlasom, tak aby nás rada počula. Ďakujeme. Ďakujeme spravodajkyni. Teraz eh, dostane slovo neskôr pán Hetman, ak sa nemýlim. Zastupujete skupinu EPP? Dobre. Pán Hetman, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa ospravedlniť. Nahrádzam totiž pána Mareka Pluru a jeho neprítomnosť týmto ospravedlňujem Zúčastňuje sa na veľmi významnej konferencii, ktorú organizuje OSN, ktorá sa týka ľudí s postihnutím, ale požiadal ma, aby som v jeho mene prečítal stanovisko, ktoré vypracoval. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni pani Ždanoke za jej správu. Súhlasím s ňou v tom, že systém vzdelávania by mal zohľadňovať požiadavky trhu práce, a tiež otázky osobného, osobnostného rozvoja, kultúrne, sociálne dohody a tiež otázky aktívneho občianstva. To je dobrý základ na budovanie otvorenej spoločnosti s dobre fungujúcim trhom práce. Moje pozmeňovacie návrhy doplňajú niekoľko ďalších aspektov tejto správe, najmä význam a podpory podnikania, vytvárania najmenších podnikov a malých a stredných podnikov, prostredníctvom zjednodušovania a tiež e, odstraňovania administratívnych prekážok. Tiež je dôležité podporovať sociálnu ekonomiku, ktorá bude konkurencieschopná. V týchto usmereniach by sme mali zdôrazňovať požiadavky na plnú pracovnú aktivitu ľudí s postihnutím. Táto skupina ľudí, ktorá zahrania už zhruba 80 miliónov ľudí, má obrovský potenciál, ktorý by sa mohol využiť na hospodársky rast a e, sociálnu koherentnosť v EÚ. Teda je dôležité, aby boli k dispozícii vhodnej formy vzdelávania, odbornej prípravy členské štáty a komisia by mali tiež podporovať e, zamestnanosť na otvorenom trhu práce. Tu je dôležité tiež e, uskutočniť revíziu systémov rozhodovacieho procesu o postihnutí tak aby eh, nebol zamedzený prístup na trh práce. Tiež eh, zamestnávateľia by mali mať dispozícii poradenstvo, členské štáty by mali zaistiť aj podporu opatrovateľom, ktorí sa vzdávajú e, eh, svoje kariéry alebo môžu pracovať len v obmedzenej miere. Tiež by sme mali podporovať aj rôzne iné podporné služby, aby mohli naďalej pracovať a vzdelávať sa. Chcel by som zvoraziť, že tieto usmernenia by mali mať podporu zo štrukturálnych fondov a vrátane sociálneho fondu. Toľko teda stanovisko kolegu Mareka Pluru. Ďakujeme, pán Hetman. Teraz by som zdala slovo pánu e, Dečinovi za skupinu SAD. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem aj spravodajkyni za veľmi dobrý návrh správy o usmerneniach politiky zamestnanosti. Celá táto oblasť e, e, padá na pozmeňovacú návrhu 4, e, kde sa požaduje plné spolurozhodovacie právo Európskeho parlamentu aktuálne uplatňujú postup, keď parlament má len konzultačnú právomoc, by sa mal upraviť. Posledná revízia týchto usmernení pre zamestnaneckú politiku. Tam bol parlament úplne ignorovaný. V tomto procese to nemôže byť správne. Musíme našim občanom v Európe vyslať jasný signál. Všetky rozhodnutia, ktoré sa v Európe prijímajú, musia byť prijímané demokraticky a väčšinovým e, stanoviskom. A tiež musí byť záujmom rady, aby parlament bol súčasťou tohto procesu aby sa na ne mohlo plnohodnotne podielať, pretože keď parlament má právo spolurozhodovania, tak sa zvyšuje legitímnosť a priateľnosť európskeho semestra a tiež konkrétnych odporúčaní členským štátom. Oba tieto nástroje sú súčasťou európskej koordinácie v oblasti hospodárstva a trhu práce a tiež to vyplýva z usmernení v sektore zamestnanosti táto správa, bolo k nej predložených 25 pozmeňovacích návrhov, pričom zmluvy s nulovým počtom pracovných hodín nie sú zhrnuté, čo bolo pre nás dôležité. Teda respektíve je to zakomponované a to vysoko oceňujeme, pretože je to pre našu skupinu dôležité aj ďalej. Znenie, ktoré sa týka primeraného minimálneho príjmu, to tiež podporujeme. Pracovníci predstavujú minimálne polovicu hospodárstva, preto by aj v sociálnych právach mali mať e, e, aj oni svoje miesto, mali by byť zohľadení. Chcel by som ešte zvôrazniť, že je dôležité, aby parlament hovoril jedným hlasom, čo sa týka práva spolurozhodovania. A keď požadujeme právo spolurozhodovania voči rade, chcel by som byť všetky politické skupiny, aby spoločne vybíjali tlak v tomto duchu na radu. Ďakujeme. Ešte predtým, než dám skupine ECR, chcela by som oznámiť, že tu máme skupinu návštevníkov e, v zadnom, v zadnom rade sály. Prišli na pozvanie nášho kolegu Masima Paulučiho. Sú to zastupcovia miestnych samozpráv z regiónu Abručo. Je to tak správne? Srdečne vás vítame na našej schôdzi výboru Kolega Gerike sa nechce vyjadriť za ECR a nikto iný sa nechce vyjadriť za ECR, preto dávam slovo v mene ALDE a pane Tum. Ďakujem. Pani Ždanovka predložila vynikajúcu správu a veľmi správne zdôrazňuje niektoré slabé stránky tohto dokumentu. Chcela by som sa s vami podeliť o niektoré svoje e, názory na tento text komisie, najmä čo sa týka usmernenia číslo 8, to sa týka rovnakých príležitostí Domnívam sa, že boj proti diskriminácii je eh, eh, kľúčový na to, aby sme predsadzovali rovnaké príležitosti a bojovali proti exklúzii. Tiež by sme mali jasne uvieť, že diskriminácia podkopáva skutočné fungovanie európskeho trhu eh, práce a tiež to bráni hospodárskému rozvoju. Diskriminácia teda a v podstate za ňu platíme veľmi vysokú cenu. Boj proti diskriminácii v posledných rokoch neefektívny najmä na úrovni členských štátov v niektorých členských štátoch vidíme, že neexistuje žiadna judikatúra. To sa môže vysvetliť len nedostatkom efektívnosti národných orgánov pre rovnosť a nedostatočná legislatívy diskriminácia z dôvodu etnického e, pôvodu, taktiež z dôvodu e, presvedčenia, taktiež e, ďalšie prípady diskriminácie menšín, národnostných menšín, náboženských menšín, jazykových menšín toto všetko spôsobuje diskrimináciu veľmi konkrétne na trhu práce aj v kontexte eh, voľného pohybu. V iných oblastiach je situácia tiež veľmi znepokojivá, napríklad diskriminácia z dôvodu veku. To zhoršuje medzigeneračnú solidaritu a tiež ohrozuje efektívnosť európskeho sociálneho modelu. Okrem toho, rodová nerovnosť zamestnanosti taktiež je veľkým problémom, najmä v členských štátoch, kde je eh, veľký rozdiel medzi generáciami, ako napríklad u nás v teda v eh, rodovom zastúpení najmä eh, napríklad u nás v Estonsku. Je potrebné, aby sa eh, všetky politické síly bez ohľadu na politické presvedčenie postavili za presadenie tejto iniciatívy. Malo by sa to o mnoho viac zohľadniť v týchto usmereniach. Môžeme sa tiež oprieť o Európsky pilier sociálnych práv, ktorý tiež poukazuje na problém rovnosti medzi mužmi a ženami a tiež poukazuje na problém nerovnakého zaobchádzania z iných dôvodov. Ďakujem. Ďakujeme za vaše vyjadrenie, pani Tum. Nevidím, že by sa hlásil, respektíve, že bol niekto prítomný vôbec za skupinu GUE, NGL. A preto eh, pani Agia za EFDD, nech sa páči. Sí, grazie. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Eh, ďakujeme pani Ždanoke za jej prácu už v treťom roku e, čelíme a vysporiadávame sa tomuto dôležitému dokumentu o e, usmerneniach v zamestnaneckej politiky. E, pred dvomi rokmi som bola aj ja spravodajkňou tohto dôležitého dokumentu a všimla som si, že napriek tomu, že nakladáme veľké úsilie v rámci tohto výboru a napriek tomuto dokumentu e, sa naša e, pozícia oslabila, pretože rada neignoruje len tú prácu, ktorá sa uskutočňuje v rámci e, práce výboru parlamentu, ale ignoruje uznesenia plenárnych zasadnutí. A mali by sme sa preto odhodlať na to, aby sme znovu analyzovali túto tému. A pani Ždanoka veľmi dobre chápe, aké dôležité je tlačiť na komisie, kým tie pozície parlamentu nebudú zobrané do úvahy. A co mi pripomená, aké veľmi nesmierne dôležité vypracovať taký dokument, ktorý bude veľmi silný, aby ho nebolo možné tak oslabiť e, iniciatívou komisie či rady. Kolegyňa e, Tatiana zaviedla e, jednu veľmi dôležitú časť, ktorá sa týka sociálneho piliera, a ktorá sa netýka iba zamestnanosti, ale samozrejme aj sociálnych záležitostí, ktoré sú nesmierne veľmi dôležité v Európe, predovšetkým v podobe sociálnej exklúzie a chudoby pretože sme svedkami, e, že riešenie týchto problémov si vyžaduje konkrétne opetrenie a pre nás všetkých musí byť prioritou. E, Európskou, Európsky parlament schválil veľmi veľkou väčšinou text, e, ktorý som napísala o politikách minimálnej mzdy a je nesmierne dôležité, aby bol aj súčasťou tohto textu ako jedným z nástrojov na dosiahnutie plnej zam- zamestnanosti, zatiaľ čo by sme mali veľmi efektívne sociálnej politiky. Samozrejme je tu aj otázka kvality zamestnania a samozrejme pri rozvíjaní prierezových e, zručností a kompetencií e, v živote. Nie len na prekonanie súčasných kríz, ale aj tých budúcich, ktorý, ktoré môžu zasiahnuť pracovný trh. Samozrejme, vzdelanie musí byť zdarma, musí byť prístupné pre všetkých. A keď hovoríme o investíciách, investície sú nevyhnutné. Eh, predovšetkým v sektoroch, ktoré sú dnes eh, hnacím motorom a ktoré sú základom pre obehové hospodárstvo. To sú tie oblasti, do ktorých musíme investovať. No a tieto investície sú nesmierne dôležité a eh, nebrať Eh, do úvahy tie limity, ktoré boli nastavené 3 eh, percentami, eh, pretože je veľmi zásadné, aby sa členské štáty nepodvolili takémuto tlaku fiskálnej politiky, keď investujeme do sociálnej oblasti, keď investujeme do zamestnania. Pretože toto je jeden z nevyhnutých predpokladov budúcnosti Európy, pretože Európa smeruje k dekarbonizácii, tak a to samozrejme ide ruka v ruke s vyšším zdaňovaním fosílnych palív. Takže e, teraz by som ešte E, v tejto správe uviedla konkrétny odkaz na minimálnu mzdu, ktorá je nevyhnutným nástrojom na lepšiu e, sociálnu integráciu a takisto aj e, sprístupňovanie pomoci a asistenčných služieb tak pre mladých ľudí, respektíve pre deti, ako aj pre starších ľudí. A samozrejme prístup k energiám, sanitárnym službám a zdravotným službám to je veľmi dôležité v Európe. V roku 2018 nemôžeme v Európe hovoriť, že si nemôžeme dovoliť garantovať tieto služby eh, pre všetkých. A samozrejme, nemôžeme ísť neustále tou cestou, že budeme do nekonečna eh, zvyšovať vek odchodu do dôchodku, pretože pokiaľ mladí ľudia nebudú mať možnosť vstúpiť na pracovný eh, trh, nebude ani možné udržať súčasné penzíne systémy Samozrejme, e, členské štáty by mali mať možnosť do určitej miery si zvoliť čas odchodu do dôchodku, ale nie e, do nekonečna. A pripomeniem ďalšie zásadné e, opatrenia, ktoré sa týka penzií a odchodu do, do dôchodku. Sú pracovné kategórie a kategórie pracovníkov ktoré si zasluhujú predčasný odchod e, do dôchodku, pretože tá práca je tak nesmierne vyčerpávajúca a je veľmi dôležité, akým spôsobom sa definuje táto generačná štafeta, ktorou sa nastavuje odchod do dôchodku a musíme predpokladať aj do, do určitej miery flexibilitu a samozrejme, aby sme ľahšie príjmali aj mladých ľudí na trh práce. No a v poslednom chvíle eh, musíme sa postariť eh, o lepšiu zamestnanosť eh, mladých ľudí a samozrejme umožniť aj ľahší a oveľa atraktívnejší prechod starších ľudí z pracovného sveta do penzie samozrejme s prístupnosťou ku všetkým e, formám e, starostlivosti a samozrejme s možnosťou predčasného odchodu do dôchodku pre náročné e, a vyčerpávajúce práce. Toto sú ciele a toto sú poznámky, ktoré by som chcela predložiť ako náš príspevok a sme pripravení prispieť k dokumentu, ktorý bude silný, a to takým spôsobom, aby si ho rada konečne všimla a neignorovalo ho, tak ako to robí cyklicky každý rok. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Pani Agia, teraz za ENF, e, pán Martin. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať aj pani spravodajkyni ale myslím si, že tieto usmernenia pre politiku zamestnanosti členských štátov by sa mali formulovať každý rok. Nebudem opakovať to, čo som už uviedol pred niekoľkými týždňami, teda dosť nedávno. Zhruba som povedala si toľko, že ide o e, zoznam zbožných želaní, tak ako každý rok. E, samozrejme, zhodujeme sa v obsahu, nikto nemôže byť proti takýmto veciam, ale spomenula to aj Laura Agea, tieto zbožné želania e, vôbec e, nikto neberie do úvahy, ani komisia, ani rada, preto e, si kladím otázku, čo tu vlastne robíme dnes do poludnia, celé hodiny práce, každý rok sa do toho vkladajú, do týchto usmernení v oblasti zamestnanosti. Toto som už uviedla pred niekoľkými týždňami. Pani spravodajkyňa tiež predkladá niekoľko dobrých návrhov, ja jej za to ďakujem. E, žiaľ, je tu niekoľko pozorných návrhov, ktoré môžeme len s ťažkosťami podporiť. Napríklad integráciu Európskeho piliera sociálnych práv, člen, teda pozmeňujúce návrhy 5 a 11, neviem, čo to má tu hľadať. Ďalej integrácia Európskeho semestra 1a, neviem, čo to tu má hľadať, ale predovšetkým je mi ľúto, ale e, vidíme, že sa tu preferujú isté veci. Ja mám radšej moju netier ako moju sesternicu a mám právo e, tiež uprednostniť francúzských pracovníkov. Pre mňa sú oni prioritní. Je tu teda jeden mimoriadne negatívny pozmeňovací návrh, e, opatrenia, osobitné opatrenia pre migrantov a tých, ktorí sú najmenej zastúpení a taktiež finančná pomoc 31 e, a 34. Je to vaše rozhodnutie. My máme e, prijaté rozhodnutie iné. Vo Francúzsku je 6 miliónov nezamestnaných a 9 miliónov osôb, ktorí sú pod prahom chudoby. Vo Francúzsku a máme podobné prípady v Taliansku, v Španielsku, a dokonca aj v Nemecku Nemecko sa často spomína, e, že e, tam je e, o mnoho vyššia úroveň miest, ale pritom je to úplne absurdné. My teda uprednostňujeme našich národných pracovníkov a práve preto, pani spravodajkyňa, vám predložíme súbor pozmeňovacích návrhov, ktoré sa uberajú práve týmto smerom. Tak budem stručný, stručná teda. takže ja som sa tiež hlasila o slovo. Ale pán Martér? A hlasil sa o slovo aj ďalší pán Machta. Áno, ja mám krstné meno Eduard. Niekoľko poznámok, aj keď e, to, čo bolo dôležité povedať, už spomenuli kolegovia a síce upriamiť pozornosť tak než na skracovanie e, pracovného času. Ja by som chcel oceniť dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť v Nemecku v oceliarskom e, priemysle. Tam sa to stane len 28 hodín týždenne, možnosť takto skrátiť pracovný čas. Podľa mňa je to e, veľmi vhodné riešenie, najmä keď sa zdôrazňuje robotizácia, automatizácia, ako teda e, sa môže spravodlivo rozdeliť bohatstvo. Podľa mňa si myslím, že toto je jedno z riešení. Ja súhlasím s talianskou kolegyňou, nemôžeme i zároveň povedať, že chceme plnú zamestnanosť a zároveň predlžovať vek odchodu do dôchodku, najmä v tých zložitých povolaniach. Teda je treba sa k tomu postaviť osobitne. To prvá vec, ale druhá vec k mladým a k učňovským um, odborom. V niektorých krajinách sme sa ním obrotili chrbtom, napríklad u nás vo Francúzsku. V 80. 90. rokoch sa uzatvárali odborné školy, učňovky Mysleli sme si, že všetci mladí e, majú budúcnosť v tom, že budú dlho študovať. E, to je síce dobré, ale nemôžu všetci byť právnici a lekári. Aj tu je treba sa viac zamerať na učňovstvo, e, viac možno dať možnosti odborným školám, učňovkám a taktiež o to viac, že v niektorých krajinách, aj vo Francúzsku, vieme, že chýbajú v niektorých odvetviach pracovníci Ďalej, celoživotné vzdelávanie, aj to je podľa mňa veľmi dôležité. Každý pracovník, aj včera toto zaznelo v rozprave s pani komisárkou Tysonovou, každý pracovník by mal mať právo vzdelávať sa celý život. A tiež by som ešte rád povedal, keďže veci nefungujú mechanicky, môžeme zrušiť pracovné miesta na jednom mieste a možno ich presunúť na iné miesto, ale medzi týmito dvoma miestami sú často stovky kilometrov aj tu je treba zaistiť pomoc e, mobilite. Možno niektorí pracovníci boli ochotní presťahovať sa, presunúť sa, ale nemôžu si to dovoliť finančne. Teda ak chceme, aby sa to trošku viac rozbehlo, je treba tejto mobilite naozaj pomôcť finančne. Aj to totiž môže byť efektívne, ak by ľudia mali pri prepuštení zamestnania možnosť, e, dajme tomu, presťahovať sa alebo cestovať, e, dochádzať do práce do iného regiónu. Toľko teda doplnenia k tomu, čo tu zaznelo, ale podľa mňa návrh spravodajkyne sa obrá správnym smerom. Uh, thank you, Mr. Edward. Ďakujem pekne, pán Edward Martin. Nevidím, že by sa hlásili nejakí ďalší poslanci. Tak sa pozerám smerom ku komisii. Želáte si vyjadriť sa v tomu, čo ste si v rozprave vypočuli. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Veľmi v stručnosti. Len by som chcel pripomenúť, že tieto usmerenia sú veľmi dôležité z hľadiska inštitucionálneho, keďže posklad vytvárajú právny základ pre e, spoločnú správu o zamestnanosti. Tu vlastne predkladá spoločná komisia s radou každý rok, ale je to dôležité aj pre odporúčania jednotlivých krajín v súvislosti so zamestnávaním. V tomto roku <clears throat> tieto návrhy pre nás znamenajú, že sme ich e, sa snažili v plnej miere zapracovať do vyhlásenia o európskych sociálnych právach a toto vyhlásili nielen európske štáty, ale aj Európsky parlament. Takže čo sme urobili? Dôležité je na to hľadať aj e, v zmysle vašich pripomienok a v podstate sme prevzali text doslova z toho piliera sociálnych zásad. Ale keď to išlo úplne doslova, tak sme sa snažili čo najviac tomu textu priblížiť. Takže urobili sme maximum, aby sme e, zabezpečili náležitú prepojenosť tých textov. Ale logika tam zostáva zakotvená v návrhu komisie a toto chcem zdôrazniť. Nerad by som sa príliš v tomto štádiu vyjadroval k návrhu správy, ale samozrejme vítame to smerovanie, kam sa to uberá smerom ku posilneniu Európskeho sociálneho piliera, teda piliera Európskych sociálnych práv. A v tomto smysle je vaša podpora pre nás veľmi dôležitá a komisia sa bude snažiť e, dotiahnuť túto otázku piliera úspešne do, za, do konca. A samozrejme úspešne budeme spolupracovať aj s členskými štátmi a ďalšími partnermi. Ďakujem. Teraz poprosím pani spravodajkyňu, či sa želá ešte vyjadriť k tomu, čo doznelo v rozprave. Áno, ďakujem, pani predsedajúca. Samozrejme, e, som veľmi vďačná mojim tieňovým kolegom a súhlasím s väčšinou tých pripomienok, predovšetkým od Laury, pretože sme si vymenili pozície predtým. Ona bola spravodajkenia Jatieňová, teraz je to naopak. Takže dúfam, že aj nakoniec môžeme pochádzať za veľké pozbudenie vyjadrenie komisie, ktoré sme si práve vypočuli. Takže vidím, že aj komisia už tiež je v súlade e, s parlamentom, pokiaľ ide o postoje. Pán Martin, pán Dominik Martin teda, e, ohľadne jeho pripomienok ku mojej, môjmu pozmeňovacému návrhu 31 ohľadne nediskriminácie. Samozrejme, zastávame rozdielne politické postoje náš postoj je známy. A keďže som bola spravodajkyňou parlamentu o stanovisku vo vzťahu k nediskriminácii, v roku 2006 som pracovala vtedy ešte v Libe a v tom čase boli problémy vo Francúzsku aj v 2007 a v, diskriminácia, nediskriminácia. Tam išlo o to, že určitá časť populácie bola postihnutá týmto javom. Takže hovoríme tu o migrantov v etnických menšinách, ako o zraniteľných skupinách, ale sú aj iné zraniteľné skupiny. Ale dôležité, aby ani tam neexistovala diskriminácia. To je vlastne stanovisko Európskeho parlamentu. Rozhodla som sa vzdať sa svojho mandátu pred ukončením tohto parlamentného pôsobenia, aj pretože mám záujem zapojiť sa do volieb alebo kandidovať v voľbách do nášho parlamentu národného. A tak eh, dúfam, že e, zatiaľ teda všetko prebehne v poriadku a ďakujem kolegom za spoluprácu. Toto je teda vaše posledné zasadnutie, účasť na schôdzi výboru MP. Budem tu ešte na budúci týždeň aj začiatkom marca. OK, takže na budúcom e, stretnutí, na budúcej schôdzi sa môžeme rozlučiť. Teda. Je škoda, že nemôžete dotiahnuť túto správu do konca, ale ja viem a vidím teda, prečo ľudia príjmajú určité rozhodnutia. Prajem vám veľa šťastia aj s touto správou. Takže 28. február je termín, do kedy sa môžu predkladať pozmeňujúce návrhy, teda do 12.00. Takže prosím, berte do úvahy túto lehotu. Ďalej sa bude na zasadnutí 21. a 22. marca teda preberal tento, bude preberať e, táto téma a potom sa príjme rozhodnutie 25. a 26. apríla. Aj keď teda verím, že to bude v tom duchu e, tá správa, ako ju predkladáte, aj keď nebudete prítomná. Ďalej. Bod 17 vypadáva z programu vzhľadom na skutočnosť, že osoby, ktoré mali predniesť túto správu, nemohli docestovať kvôli štrajku. Tak, tak e, budúce zasadnutie máme 26. a 27. februára a ak nemáte nejaké ďalšie návrhy do dnešného programu, končím dnešnú schôdzu. Ďakujem vám.